Vážení kolegovia, ďalší bod na programe je sú stanoviská Rady a a komisie k otázke umiestnenia väzňov z Guantanama v členských štátoch Európskej únie. Slovo dostáva rada a pán minister, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Eh, Ako všetci veľmi dobre vieme, v Európskej únii eh, Európska únia dostala svojmu záväzku, ktorý, eh, ktorý sme dali prezidentovi Spojených amerických Obamovi, a to prezident odpovednosť za väzňov v Guantaname. A toto bolo neskôr pretavené do priameho kroku v rámci spoločnej deklarácie, ktoré prijala Európska e, únia spolu s členskými, v rámci všetkých členských štátov spolu s komisiou e, počas 15. E, júna minulého roka. A sme sme všetci, eh, alebo všetci sa zastávame toho, aby sa rešpektovala legálnosť eh, tohoto kroku a zároveň ľudské práva jednotlivých eh, zadržaných osôb a rovnako sa k tomu hlásia aj Spojené štáty americké. Zdá sa, že tieto kroky sú priamo protiklade tým argumentom, na základe ktorých bolo ustanovené alebo vytvorené záchytné stredisko v Guantaname. E, to všetko e, vlastne e, bolo aj častokrát využívané veľmi propagandisticky v rámci teroristickej organizácie aj Al-Qaida. Pred rokom sme o tejto téme hovorili a snažili sme sa napraviť minulosť, ale v súčasnosti čelíme rôznym ťažkostiam a môžeme konkrétne príklady aj citovať o týchto ťažkostiach, ktoré, ktorým čelíme a najmä môžeme citovať napríklad aj nedávny e, vývoj v Jemene. Zdá sa, zdá sa, že sa jednoducho nemôžeme vrátiť e, späť do predchádzajúceho stavu. To je dobrý príklad toho, ako sa svet zmenil. A na druhej strane sa zdá, že celá táto téma je príliš kontroverzná. Je veľmi kontroverzná v samotných Spojených štátoch amerických. A hoci samozrejme vítame ten vývoj, ku ktorému došlo, pretože aj predseda, aj prezident Obama, aj americká e, administratíva naďalej stojí za svojim záväzkom uzavrieť Guantanamo napriek veľmi silnej opozícii opozícii, ktorú majú doma, vrátane silnej opozícii kongresu a vrátane aj e, silnej, silnej opozícii zo strany e, všetkých republikánov a niektorých demokratov. No a práve preto uh, vlastne už sú niektoré zadržané osoby z Guantanaba, uh, ktoré boli potom vlastne súdené. Uh, tieto osoby boli súdené americkými uh, tribunálmi. Uh, bol to Said Mohamed, ktorý bol uh, zodpovedný, alebo ktorý bol obžavaný z útokov 11. septembra. Uh, napriek e, nepokojom a nestabilite, ktorú to mohlo spôsobiť na politickej scéne v Spojených štátoch amerických. E, vždy sme veľmi jednoznačne tvrdili pri svojich kontaktoch so Spojenými štátmi americkými a takisto aj e, pri, mojej nedávne, pri svojej nedávnej návšteve v Bruseli americký prezident a jeho vyslanec Penfrit, ktorý je zodpovedný za túto tému, ktorý je zodpovedný za vzťahy medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou, je poverený aj riadením eh, témy zatvorenia Guantanama, tak pri svojej návšteve v Bruseli eh, a zároveň pri eh, dialógi, pravidelnom dialógu, ktoré máme so Spojenými štátmi americkými hľadom ľudských práv, sa ukázala obava členských štátov Európskej únie ohľadom konania tzv. vojenských komisí boli to rozhodnutia, ktoré konali bez rozsudkov, alebo tá, teda boli tam rozhodnutia prijaté bez rozsudkov a tlmočili sme aj svoj protikladný postoj k trestu smrti. To boli veľmi pevné pozície, ktoré Európska únia, ktoré sa držala a ktoré veľmi jednoznačne tlmočila svojim partnerom. Samozrejme, viem si predstaviť, že aj v rámci e, tém alebo v rámci dialogov medzi jednotlivými poslancami Európskeho parlamentu aj pri, svojej, pri svojich transatlantických kontaktoch ste mali možnosť e, poukázať na tieto isté problémy a spomenúť tieto isté obavy. E, máme pocit, že Európska únia dostala svojim záväzkom v rámci dohody so Spojenými štátmi americkými. Bola to dohoda, ktorá, hovorila, ktorá, ktorá bola zhrnutá v spoločnej deklarácii, ktorú som spomínal predtým. No a v rámci tejto dohody sa hovorí, že členské štáty už akceptovali s tým, tým, že prevezmú e, niekoľko, alebo teda prevezmú istý počet osôb, e, ktoré boli zadržiavané v Guantaname a ten počet, o ktorom môžeme hovoriť, je e, ten, že členské štáty EÚ, ktoré preukázali alebo teda prejavili svoj záujem, svoj, svoju, e, svoje odhodlanie. E, je, ten počet členských štátov je na úrovni 26. V každom prípade e, vieme, že aj to odhodlenie akceptovať zadržavanú osobu z Guantanama, toto je rozhodnutie, ktoré dobrovoľne príjmajú všetky členské štáty samostatne ministri Európskej únie sa rozhodli takýmto spôsobom pomôcť Spojeným štátom americkým. Vždy sme hovorili, že, sme, že chceme, aby sa e, väznica v Guantaname zavrela. E, veľmi jednoznačne sme hovorili, že táto väznica je proti základným ľudským právam, tým najzákladnejším ľudským právam a Európska únia mala spolupracovať s USA práve preto, aby toto uzavretie väznice bolo možné. No a vlastne v tomto smere sme e, sa snažili napomôcť aj tými rozhodnutiami, ktoré každý členský štát príjma samostatne a suverénne a vlastne ktoré sú nasprované k prevzatiu týchto, týchto zadržiavaných osôb v týchto e, momentoch e, hovoríme, že tam bolo 240 osôb, a vieme, že tam bolo 240 osôb, niekoľko desiatok už bolo vlastne vypustených, alebo teda už bolo prepustených z tejto väzby. Vážená pani predsedajúca, táto téma predstavuje veľmi vážny problém a veľmi vážnu výzvu pre naše transatlantické vzťahy. Vo svojej spoločnej deklarácii o uzavretí tohoto centra sme sa dohodli na vzájomnom porozumení o tom, že jednoducho sa už takáto situácia nebude opakovať do budúcnosti. Samozrejme, tento záväzok prijali aj Spojené štáty americké a k ním bol nasmerovaný a Európska únia sa snaží vyviať tlak na to, aby sme v podstate zabránili takéto alternatíve alebo takýmto možnostiam v rámci väzenskej politiky Spojených amerických, aby sa neopakovali ďalšie Guantanama. to sa objavuje potom aj tiež v spoločnej deklarácii USA a EÚ. E, hovorí sa tu o možnosti e, vlastne vytvorenia akýchsi spoločných e, princípov medzi EÚ a USA, ktoré budú spoločným referenčným bodom v rámci nášho boja proti terorizmu a vlastne to sa nachádza aj v tejto spoločnej deklarácii, alebo vychádzame sa spoločnej deklarácie. Takže všetko je to nasmerované na to, aby sa uzavrelo centrum v Guantanámskom zálive a zároveň vlastne podporujeme prezidenta, eh, prezidenta Obamu, aby dostal svojmu slubu a svojmu záväzku uzavrieť Guantanamo. Ďakujem pekne, pán minister. A teraz pán komisár. Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci Európskeho parlamentu, Európska únia, eh, vrátane Európskej komisie, eh, neustále žiadala uzavretie Guantanamskej väznice ako už bolo spomenuté pánom ministrom, Európska únia vytvorila dvojročný e, plán pre uzavretie e, centra v kvantanámskom zálive. E, predovšetkým to bol záver Rady pre vnútorné záležitosti a spravodlivosť a Týkalo sa to aj výmeny informácií alebo transatlantického mechanizmu výmeny informácií a takisto sa to nachádza aj v spoločnom stanovisku Európskej únie členských štátov a USA ohľadom uzavretia ehm, väzenského zariadenia v Guantanamskom zálive a zároveň aj ukončenia jeho ďalšej prevádzky a tento dokument je z júna 2009. Závery rady a zároveň aj eh, spoločné stanovisko jednoznačne hovoria o tom, že podmienky pre príjmanie eh, bývalých zadržiavaných osôb a zároveň aj eh, učenie ich právneho štátu štatútu spadajú do e, jednoznačnej e, kompetencie a pôsobnosti príjmajúcich členských štátov alebo krajín, ktoré sú v šengenskom priestore. Bývali, e, bývalé, bývalé alebo osoby, ktoré, boli, ktoré sa nachádzali vo väzbe, môžu byť umiestnené do rehabilitačných zariadení jednotlivých členských štátov na základe, na základe legislatívy v danom členskom štáte. Podľa tohoto dokumentu o uzavretí Guantanama zo 16. júna minulý rok e, sme vyzývali aj spolupredsedu e, pracovnej skupiny USA za týmto účelom e, tu sme vlastne vytvorili aj akýsi non-paper o princípoch medzárodného práva, ktoré sú relevantné pri boji proti terorizmu a ktoré zahrňajú aj jednostranné a nespochybniteľné e, stanovisko o základných zabezpečeniach ohľadom prístupu k právnej službe, o e, podmienkach pri preprave a hovoríme tu aj o zákaze mučenia. E, tieto podmienky v tomto non-paperi boli prediskutované v rámci dialógu o boji proti terorizmu a o medzárodnom práve. Komisia považuje tieto zábezpeky ako veľmi veľmi dôležité prvky v tomto dialogu, pretože prispievajú k lepšiemu porozumeniu toho, ako máme vnímať boj proti terorizmu a zároveň ako je nevyhnutné, boj proti terorizmu rešpektoval zákon a medzinárodné právo. Vrátanie eh, medzinárodného humanitárneho práva, práva utečeneckého práva a zároveň eh, humanitárneho práva. Ako som už spomenul, Európska únia je proti trestu smrti a v individuálnych prípadoch eh, vlastne toto komunikovala aj eh, s tretimi krajinami a vlastne angažovala sa v boji proti trestom smrti. Komisia zvažuje eh, adekvátne kroky, ktoré príjme, ak budú prijaté, ak teda bude vynesený rozsudok smrti nad bývalými väzňami z Guantanama, ktorýmkoľvek súdom Spojených štátov amerických. Komisia víta kroky, ktoré prijal prezident Obama zamerané na uzavretie Guantanama a vítame ďalšie napredovanie pláne do budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Teraz tu máme rečníkov v mene politických skupín. Pán Salafranka, dve minúty za EPP. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán minister a vážený pán komisár. Predovšetkým chcem vítať to, že aj Európsky parlament sa vyjadril k týmto väzňom v Guantaname a vyjadril sa prostredníctvom viacerých rezolúcií, ktoré Európsky parlament prijal. Prezident Obama potom, ako sa ujal úradu, sa zaviazal k tomu, že uzavrie ehm, centrum v Guantaname do jedného roka. Tento eh, termín vypršal 21. januára a je to dôkazom toho, že tu častokrát eh, chýba eh, politický, častokrát tu chýba akási reálna vízia pri politických cieľoch. V každom prípade osobný zástupca prezidenta Obamu navštívil Európsku úniu a komunikoval aj s našim predsedom parlamentu a s viacerými členskými štátmi a ocenil našu spoluprácu, ktorú sme vyvinuli a ktorú sme ponúkli pri eh, následných opatreniach, ktoré eh, vznikli pri zatváraní Guantanámu a takisto, eh, ktoré spôsobila aj predchádzajúca administratíva Spojených štátov amerických a rozhodne je nevyhnutné, aby Európska únia spolupracovala, a, ale samozrejme je, týka sa to konkrétnych prípadov, ale konkrétnym spôsobom musíme aj zvažovať mieru ohrozenia našich jednotlivých členských štátov. E, v tomto kontexte by som rád pripomenul rozhodnutie, ktoré prijali niektoré členské štáty, e, vrátane e, toho štátu, ktorú v súčas, ktorý v súčasnosti predseda rade, to je moja vlastná krajina. No a chcel by som sa spýtať zástupcu španielského predsedníctva, či chceme prijať nejaké dodatočné opatrenia, tak aby sme harmonizovali odpovede, ktoré prijali, alebo teda odpovede, ktoré prijali jednotlivé členské štáty voči tým problémom, ktoré vznikli v Jemene. Alebo či to v podstate necháme na, na vyjadrenie ministrov spravodlivosti a vnútre a či to budú vlastne e, či každý členský štát bude reagovať individuálne. No a na záver, vážená pani predsedajúca, um, posledná otázka zdá sa, že pri tých e, pri, tých, pri tom počte ľudí, ktorí boli zaslaní do tretich krajín, hovoríme o 40 ľuďoch, ktorí budú umiestnení v Európskej únii, ale je tu 50 ľudí, ktorí ešte nebudú prepustení z väznice práve kvôli tomu, že neexistujú adekvátne dôsledky preto, aby, sme, aby ich boli, aby boli odovzdaní súdnej spravodlivosti a práve preto existuje akési riziko, že administratíva Spojených štátov amerických môže túto situáciu zneužiť a nebudú prepustení. No a práve preto chcem vyzvať komisiu a aj radu, aby sa vyjadrili, čo si myslia o situácii týchto 50 ľudí, ktorí nebudú predvedení pred súdy a pred medzárodne uznávané inštitúcie. A teraz pani Gomeš za SAD dve e, minúty. Guantanamo bolo vytvorené počas Bushovej vlády, ale nebolo by to možné bez mlčanlivosti EÚ a medzi podpory určit- bez podpory určitých partnerov. Teraz musíme urobiť všetko preto, aby sme uzatvorili túto hroznú kapitolu v našej histórii. Obraz Európy vo svete aj za Atlantikom musíme to vylepšiť a musíme e, rešpektovať e, guantanamských väzňov. Musíme na to reagovať kolektívne. Táto kolektívna európska odpoveď prichádza príliš neskoro. A je šokujúce, že 30 štátov, ktoré spolupracovali s Bushom, Napríklad e, Nemecko neprevzali svoju zodpovednosť. Toto všetko predsa patrí do e, zahraničnej a bezpečnostnej politiky a ministri musia rešpektovať Lisabonskú zmluvu v tejto oblasti, musia preukázať solidaritu. Vysoký, e, vysoká zástupkyňa podľa článku 30 by mala naozaj predložiť skutočnú stratégiu na rýchle zatvorenie Guantanama a musí zabezpečiť dostatočnú nutnú podporu pre sociálnu reintegráciu oslobodených osôb a do toho patrí samozrejme aj právo na zlúčenie rodín. E, zdravím, e, pardon, vítam e, príspevok Portugalska, mojej krajiny, ktoré na rozdiel od iných európskych štátov, chcelo naozaj niečo urobiť a chcelo prijať e, ľudí, ktorí, ktorí trpeli v Guantaname. Ďakujem teraz za e, skupinu ALDE baronka Latford. Ďakujem pani predsedajúca. Niektoré európske vlády sa aktívne e, podielali na nelegálnych vydaniach, nelegálnom mučení. Niektorí iní sa tvárili, že nič nevidia. Takže nebolo to niečo, čo by sa stalo na druhej strane Atlantiku. Samozrejme, že poslanci celé roky vyzývali na to, aby Guantanamo bolo zatvorené a preto vítame oznámenie prezidenta Obamu. Chápeme, že nie je ľahké napraviť škody, ktoré ostali pro Bushovi, ale je frustrujúce, že ešte stále je tam 200 ľudí. Vítame federálne súdne konania. Ale prečo sa to nestalo už dávno? Naďalej budeme vyvíjať tlak na európske vlády, aby prijímali viac bývalých e, väzňov, jednak v mene transatlantickej solidarity, ale aj preto, že v minulosti boli komplicmi a odoláme čínskym e, tlakom. Nepomôže, že my, e, ja mám vo volebnom obvode člena, ktorý e, s rodinou, ktorého rodina e, žije v Londýne a on ešte stále má neuzatvorený prípad, pretože bol v Guantaname a Možno, že európska a americká vláda sa snažia ho dostať do jeho pôvodnej krajiny Saudskej Arábie. Bol teda mučený nie iba uh, zo strany USA, ale aj zo strany Veľkej Británie, zo strany tajnej služby. Bude teda zaujímavé na britských súdoch si uh, vypočuť jeho svedectvo. Sme za to, aby bolo zatvorené Guantanamo, ale sme proti vojenským výborom a naďalej pokračujúcim zneužívaniam. Za skupinu zelených pani Hautala 1,5 minúty. Pán predseda rady, vysokí zástupcovia Spojených štátov sa stretli so zástupcami Európskeho parlamentu a parlament môže byť aj v kľúčovej pozícii, e, tak aby zabezpečil spoločnú politiku členských štátov v oblasti v oblasti príjmania väzňov z Guantanama. Je to aj v záujme Európskej únie, aby bolo Guantanamo zatvorené. Toto je e, takisto názor Európskeho parlamentu, ktoré prezentoval v jednom uznesení vo februári minulého roku, ale takisto sme povedali, že nechceme hovoriť len o Guantaname, my chceme zároveň diskutovať aj o politike a, a väzenstva a trestné politike um, výkonu trestu v Spojených štátoch. A toto je tiež diskusia, e, ktorú musíme v dialógu so zástupcami Spojených štátov viesť. Ja by som chcela počerknúť ešte jedno, pani predsedajúca. Spojené štáty sami e, zostavili určitú bilanciu týkajúcu sa e, tých tajných, tajných uväznení a presunov, ktoré sa uskutočnila Európsky parlament ešte stále, neobjasnil do posledných do, do e, dôsledkov, aká bola e, úloha Európs- e, členských štátov. Ďakujem, pán Čarnecký. Minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. A teraz by som sa chcela, chcel by som teda podporiť moju predrečničku. E, po, chcel by som počiatnúť, že nemáme žiadne dôvody ani konkrétne fakty na to, že existujú prostriedky alebo že, že e, niektorí z to väzni boli e, zobratí z členských štátov alebo boli prevezení z členských štátov, ako napríklad z Polska. Je potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že o tom hovoríme aj v rámci prezidentského obdobia pána Baracka Obamu. A ten problém nie je len výlučne um, problém um, tej strašnej administratívy Georgia Busha. Je to komplikovaná záležitosť, ja hovorím o tom preto, pretože tu máme zástup eh, španielského predsedníctva, ktorý hovoril o tom, že Američania sa nechcú zavezovať a neplnia teda záväzky. Ja chcem ešte pripomenúť, že Európska únia skutočne veľmi dobre sa snaží o e, uvoľnenie, o prepustenie väzňov a e, podporuje ich. Mm. Môžeme ešte pripustiť jednu otázku, pani Hautali. Pani predsednička, ja som len reagoval, ja som len reagoval na uh, príspevok mojej kolegyne. Pani Hautala, chcete zareagovať? A pán kolega Čarnecký možno nevie, že 2. decembra sa prvýkrát E, prvýkrát teda akceptovala e, európska vláda, že bolo, určite, že bolo utajené väzenie v Európe a že v, na, v Litve e, bolo takéto utajené, bola takáto utajená väznica CIA a vláda tejto štáty, tohto členského štátu takisto sa e, teraz svoje... E, Ďakujem za túto podmienku. E, chcem ale vás informovať, že že som občan Polska, nie Litvy. Pán Scholz za skupinu GUE, jedna minúta. Pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, vítam, že Európsky parlament sa opäť zaoberá s témou okamžitého zatvorenia väznice Guantanamo a pripájam sa k, ku všetkým tým, ktorí jednoznačne podporili a žiadali činnosť členských štátov a EÚ v tejto veci. Je to veľký problém transatlantickej spolupráce. Takmer 800 ľudí z vyše 40 štátov boli e, zatknutí bez e, procesu, bez advokáta, bez ohľadu na ženevský dohovor. Dochádzalo k zneužívaniu, k ponižovaniu a tak ďalej. Väčšina členských štátov EÚ dodnes e, sa bránilo tomu, aby ako tretie štáty prijali väzňov. Myslím si, že to je zahambujúce a chcem, aby komisia predložila opätovne túto tému e, rade. Je potrebné aj zisťovať, kto boli spolu zodpovední, kto na tom spolupracovali. A ešte jedna myšlienka, používanie Guantanama ako e, väznice na mučenie je jednoznačným porušením medzinárodného práva a pani Eštonová by mala žiadať hrubú e, čiaru za minulosťou a mala by žiadať vrátenie Guantanama Kube. Teraz pán Natras za Freedom and Democracy. Ďakujem. Ja pochádzam z tzv. Tipton, z domova... No, Hovoríme o tom, že nemôžeme jednoducho dovoliť, aby e, ľudia z inej krajiny boli premiestnení do inej krajiny a tam boli súdení bez akéhokoľvek dohľadu, akéhokoľvek, e, akéhokoľvek právnej obrany. To je absolútne bezprecedentné, je to ohrozenie ľudských práv, slobody, voľného pohybu a prirodzených ľudských práv. A dokázala by som vám dať zoznam. Zoznam britských občanov, ktorí boli nútení ehm, do, alebo boli uväznení núteným spôsobom, takýmto spôsobom do absolútne natlačených a neadekvátnych eh, cieľ. A nebolo to len úsilie CIA, ale boli to aktivity členských štátov, ruky policajtov členských štátov na základe európskeho zatýkaču, ktorý vytvorila táto snemovňa. A bolo to, tak sa konalo v Európskej únii, takže ešte skôr ako odsúdite Európske, eh, USA, pozrite sa do zrkadla a pozrite sa na vlastné pokrytectvo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Member, Obermeier, minute, Ďakujem, pani predsednička. E, zatvorenie Guantanama je určite signálom aj pre USA, E, so skončením, ktoré si musia priznať porušovanie ľudských práv. Slovensko, Taliansko a ďalšie členské štáty sa vyjadrili, že sú ochotní prijať týchto väzňov. Myslím si, že to musí byť prerokované na európskej úrovne, úrovni, pretože každý takýto väzeniu sa môže dostať na základe šengenského dohovoru do inej členskej, štá, do inej členskej krajiny je, e, pán Scholz, to nie je ani e, škodlivé, ani e, žalujúce. Je potrebné vyjasniť si riziko, je potrebné si preveriť pozadie každého toho väzňa, ktorý má členský štát prijať a za ďalšie je potrebné objasniť, prečo by mal ten, ktorý väzeň nemohol by byť teda umiestnený v Spojených štátoch. Teraz individuálni rečníci, v prvom rade pán Coelho na dve minúty, nech sa páči. Obrigado, Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážený pán komisár. Guantanamo je jedna z tých najväčších chýb, ktorých sa dopustila Bushová administratíva, ktorá jednoznačne porušila medzinárodné dohovory, predovšetkým dohovor o boji proti mučeniu a znevažujúcemu zaobchádzaniu a zároveň aj proti nútenému uväzneniu alebo násilnému uväzeniu. Takisto to absolútne ignoruje prezumpciu neviny a zákaz mučenia. Prezident Obama mal pravdu, keď povedal, že je kľúčové, aby sme čo najrychlejšie uzavreli Guantanamo, tak aby sme e, opätovne navrátili USA morálnu autoritu, ktorú stratilo práve tým, že používalo takéto mimosúdne nástroje pri boji proti terorizmu. A po prvom, prvý deň, e, keď e, E, sa nachádzalo Guantanamo pod e, e, správou prezidenta Obamu, oznámil zamrazenie alebo ukončenie e, vojenských súdov alebo existenciu takých tzv. E, e, súdnych vojenských konaní a prešlo to do civilných rúk. Parlament bol vždy veľmi výrazne rozdelený ohľadom tejto témy. Podarilo sa nám dosiahnuť široký koncenzus voči tejto hanebnej praxi a to na úrovni rady a to najmä vďaka irackej vojne. Ministri zahraničných vecí jednohlasne volali po uzavretí Guantanama a viacero členských štátov, ako veľmi správne povedal aj pán Salafranka, viacero členských štátov e, súhlasilo s tým, že umiestnia e, týchto väzňov. Jednalo sa o Portugalsko, Španielsko, e, Veľkú Britániu, Taliansko, Port- Portugalsko a ďalšie krajiny. Ale musíme tak konať predovšetkým na základe európskej spolupráce. Musí to byť Európa bez hraníc a so slobodou pobytu a pohybu. Musí to byť Európa, ktorá bude zdieľať tieto informácie. Vážený pán komisár a vážený pán minister, a keď vyjadrujem tieto svoje obavy ohľadom toho, čo sa deje v Spojených štátoch amerických, zároveň sa chcem spýtať aj, čo si myslíte o tom, ako Európska únia môže ešte konať, čo ešte môžeme spraviť preto, aby sme boli aktívnejší, čo sme ešte nespravili a môžeme, tak, môžeme urobiť a zároveň čo nám bráni v tom, aby sme boli aktivnejší a hlasnejší. Ďakujem pekne, pán Nec, na, pani Nec, na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Keď hovoríme o a, takomto súdnom, o takéto súdnej katastrofe, humanitárnej katastrofe, je to pre všetkým viditeľné po e, unilaterálnom porušení medzinárodného práva zo strany Bushovej administratívy a zároveň aj k narušeniu, ku ktorému došlo medzárodných vzťahov a došlo k plnej ignorácii medzinárodného práva. A, po katastrofe eh, Bushovej administratívy sa to snaží napraviť Obama. A viac ako rok potom, ako došlo k slubu eh, zavrieť, o zavretí Guantanama, bolo to jedno z, ich prvo, z jeho, jeho prvých odvážnych rozhodnutí. A mm, Spojené štáty teraz stoja pred celým svetom a takisto aj pre, pred, eh, pred moslimskou komunitou. 21. januára padol slub uzavrieť Guantanamo a ten rok skončil a ešte stále tam je 192 zadržiavaných osôb. A Európska únia má naozaj nadviazať strategický vzťah, transatlantický vzťah, v rámci ktorého budeme podporovať rozhodnutie prezidenta Obamu a najlepší spôsob, ako tak spraviť, je to, že budeme akceptovať, alebo teda príjmeme takéto zadržiavané osoby. Španielsko a ďalšie krajiny EÚ tak robia na základe e, spoločného odhodlania, ktoré sme prijali 15. júna a ktoré vytvára akúsi spoločnú bázu pre e, umiestňovanie takýchto zadržiavaných osôb. Ale technicky sa jedná o suverénne a e, samostatné rozhodnutie každého členského štátu. Má malo by, sa, malo by, zároveň, e, malo by zároveň byť e, spoločná aktivita, solidárna aktivita celej Európskej únie a malo by to byť rozhodnutie, ktoré príjmeme solidárne ako celá Európska únia podobne ako to prijal aj e, Európsky parlament a skupina socialistov. Um, ten počet, celkový počet osôb môže narazť až na 97 ľudí. V rámci existujúcich mechanizmov výmeny informácií medzi členskými štátmi a asociovanými krajinami v šengenskom priestore je nevyhnutné sem zaradiť aj výmenu informácií a skúseností ohľadom postupov a praxe, eh, ktoré, použi- ktoré budú použité pre sociálne začlenenie takýchto osôb. Ďakujem veľmi pekne. Pán Weigl na jednu minútu, nech sa páči. Najprv chvála obema predstavníkoma sveta in komisie za proaktívno Veľmi pekne ďakujem zástupcom rady a komisie za proaktívny prístup k Guantanamu. Guantanamo je anomáliou a je to niečo zahambujúce od prvého dňa, odkedy bolo otvorené. Možno by bolo možno na začiatku bolo možné pochopiť účel tohto väzenia, ale teraz už nie, pokračuje to a je to hambou pre nás všetkých, ktorí veríme v hodnoty ako dodržiavanie ľudských práv alebo sloboda. Dnes predpoludním som si všimol jednu organizáciu, keď som písal pre Joint Task Force a Myslím si, že teraz prišiel čas, aby sme vyzvali pána Obamu, aby zatvoril toto zahambujúce eh, väzenie a ukončil túto pokritectvo. Pani Flotch, jedna minúta. A ja si želám, aby všetko bolo na európskej úrovni, aby sme nastojili, aby členské štáty prevzali zodpovednosť a aby prijímali obete Guantanama, osoby, ktoré musia byť prijaté tajne na európskom území. Ale zatvorenie Guantanama nevyrieši všetky tieto otázky terorizmu a ľudských práv ani v Európe, ani v USA. V USA ešte stále majú protiteroristický zákon, ktorý umožňuje vojenské procesy a podobné praktiky, ale ani v Európe to ešte nie je také jasné. Pani Otala oprávnene hovorila o 22. decembri o Litve. Áno, to, je, to by malo byť príkladom ale z týchto nelegálnych praktík sme si ešte nevyvodili závery a myslím si, že práve toto bude práca Európskej komisie a rady. Mali by sme vyvodiť všetky závery, všetky konzekvencie, dôsledky z týchto nelegálnych praktík, ktoré viedli k tomu, že e, bolo možné vytvoriť Guantanamo a to za podpory európskych krajín. Ďakujem. Mám tu viacero žiadostí v rámci postupu Catch the Eye. Pokúsime sa všetkým vyhovieť, ale bude to možné iba, ak budete rešpektovať jednu minútu. Pani, pani Darty ako prvá. Ďakujem, pani predsedajúca. Najskôr chcem povedať, že sme sa nedávno dozvedeli, že Centrum na zadržiavanie Guantanama nebude zatvorené skôr ako v roku 2013 na konci Obamovho volebného obdobia. Ale pokiaľ ide o e, vyjadrenie Európy, nemôžeme kritizovať e, Spojené štáty, pretože my sami sme neukázali veľkú e, vôľu pomôcť USA vyriešiť problém. Americký minister spravodlivosti mi vysvetľoval, aká obsiahla je táto úloha a takisto to, že chcú, aby ich európske štáty podporovali pri zatvorení Guantanama tým, že budú prijímať bývalých väzňov na európskej pôde. Musíme koordinovať naše úsilie s Američanmi a musíme obrátiť stranu

Ja chcem trvať na tom, čo spomenula kolegyňa Flotr. Je veľmi dôležité pomáhať Obamovej administratíve pri uzatváraní Guantánama. To hovoríme dlho a je nevyhnutné, že my z Európskej únie e, musíme mať podporu na to, aby sme mohli prijať všetkých ľudí, E, ktorých prijatie nás prosí Obamová administratíva. Nezabúdajme, že tento tlak existuje aj preto, že oni prišli z Európy, takže máme tu historickú zodpovednosť, ktorú nemôžeme v žiadnom prípade skrývať. Je potrebné pomáhať, ale je takisto nevyhnutné, aby sme ako Európania prijali našu zodpovednosť. To je naša zodpovednosť. Európa veľmi dlho nepozerala inde, sústreďovali sme sa na seba E, portugalský e, e, premiér, ktorý je dnes komis predsedom komisie, dal povolenie lietadlám lietať do Guantánama, takže toto je naše, naša zodpovednosť a nemôžeme od nej odstúpiť. Nech sa páči, pán Papa My sme všetci za to a súhlasíme s tým, aby sme podporili rozhodnutie, ktoré prijali Spojené štáty americké ohľadne uzavretia e, tábora, väzenského tábora, tábora v Guantánamu. E, my chceme prijať niektorých zatknutých, e, ale musíme to robiť spoločným úsilím z USA, aby sme bojovali a kontrolovali terorizmus E, teroristické činy sa môžu zopakovať vo svete a predovšetkým v Európe. Existuje správa Rady Európy, ktorá bola publikovaná v marci, kde sa hovorí o Veľkej Británii, Poľsku a Rumunsku, kde boli e, zatknutí a zadržiavaní ilegálne niektorí e, ľudia, takže my nemôžeme na jednej strane obviňovať Američanov, žiadať uzavretie Guantanama a jednoducho každý musí dostať svojej zodpovednosti. Ďakujem tego, co poprzednik mój tutaj... Ďakujem pekne. Ja by som začal, ja by som tým začal, že nadviažem na to, čo povedal predrečník. Bolo spomenané, že ilegálni e, väzni boli aj v viacerých štátoch, ako napríklad v Polsku a iných štátoch. Musím ale povedať, že e, neboli to žiadne dôkazy, že takéto väzenie sa nachádzali na území Polska. Potom druhá vec. Myslím si, že v tejto miestnosti sa všetci zhodneme na jednej veci. Guantanamo by už nemalo existovať. A na vlastné oči eh, je možné sa presvedčiť, že vyriešiť celú otázku Guantanamo to je veľmi zložité. Preto čo môžeme spraviť? Dôležité je si uvedomiť, či nastali nejaké zmeny, čo sa týka techník, ktoré sa týkajú zadržiavania a vypočúvania e, väzňov. Sú tam metódy ako napríklad odopieranie spánku niekoľko noci a tak ďalej. Čo spravíme preto, aby sme zakázali takéto činnosti? E, Ďakujem pekne. Som e, veľmi rada, že naši kolegovia sú takí znepokojení tým, ako sa porušujú ľudské práva v Guantaname pod plaštikom boja proti terorizmu. Všetko úsilie môže byť brané vážne iba vtedy, ak po viacerých mojich vystúpeniach skutočne spravíme kroky. Dôležité je si uvedomiť, že napríklad aj väznice v Maďarsku by boli e, vecou vyšetrovania. Musíme si uvedomiť, že 12 osôb politickej opozície v Maďarsku sú zadržiavané, pričom ešte sa nezačal súdny spor a porušujú sa neustále ich ľudské práva. Sú zadržiavaní už približne jeden rok. Niečo podobné sa udialo aj v Guantaname. Preto by som sa chcela spýtať kolegov, ktorý z vás by sa chcel chopiť tejto špecifickej témy? Ja by som bola rada, keby sme spravili krok a snažili sa vyriešiť túto vec. Poprosím vás, aby ste zvihli ruku, kto má to záujem. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán minister na odpoveď. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Rád by som sa vyjadrím k dvom veľmi konkrétnym témam, ktoré spomenuli pán Salafranka a pán Scholz. V prvom prípade ide o Jemen. Dobre, pokiaľ ide o Jemen, tak e, myslím si, že tu neexistuje žiadne konkrétne rozhodnutie, e, aby sme vlastne prepájali nejakým spôsobom Jemen s väzňami, ktorí odtiaľ pochádzajú. Jemen je alebo bol e, predmetom záverov prvej rady pre vonkajšie záležitosti, ktorá sa konala v histórii Európskej únie, pretože zasadal, zasadala len teda jedna rada pre zahraničné záležitosti 21. januára a bolo prijaté uznesenie, kde sa E, vyzýva Jemen k hlbokým politickým reformám, ale nie je tam žiadna zmienka o Guantáname. A my teda absolútne podporujeme tieto závery, ako aj konferenciu, ktorá sa konala 27. minulého mesiaca v Londýne. Pokiaľ ide o zmienku o Baja de Guantánamo, o ktorom hovoril pán Šolc a o zmene teritoriálneho štatútu, tak to je otázka, ktorá sa týka medzinárodných dohôd medzi e, USA a Kubou z roku 1903. A teda je to úplne bilaterálna záležitosť medzi Kubou a Spojenými štátmi americkými. Myslím si, že tu existuje všeobecná dohoda, v tom zmysle, že väznica v Guantaname je neústavným komplexom porušovania ľudských práv a že je to niečo netolerovateľné. My nechceme, aby sa niečo také zopakovalo. My sme to z Európskej únie hlboko kritizovali a preto musíme spolupracovať s prezidentom USA, ktorý sa rozhodol skoncovať s Guantánamom. Jednoducho sa rozhodol zrušiť Guantánamo a nie len to. E, došlo k revízii väzenskej politiky v USA. A preto tvrdenia e, pána Balča o akejsi potrebe uzavretia e, tohto väzenia z dôsledku e, E, porušovania ľudských práv má pravdu, ako aj ďalšie, ktoré tu odzneli, no ja v každom prípade myslím, že aj v iných krajinách sveta dochádza k porušovaniu ľudských práv. Aj v Európe k tomu môže dôjsť, ale to však neznamená, že táto situácia by si nezaslúžila kritiku a zásah. Ja som si istý, že budete so mnou súhlasiť e, v tom zmysle, že v Európe našťastie neexistuje nič podobné e, väznici v Guantáname. Spojené štáty pracovali na tejto otázke skutočne dôkladne. Máme tu deklaráciu z 15. júna 2009, kde USA a Európska únia sa zaviazali, že budú spolupracovať na presadzovaní ľudských práv a spoločne budú bojovať proti terorizmu ľudské práva, ktoré boli porušené vo väznici v Guantáname. A takisto je dôležité, aby sme bojovali proti terorizmu, ale zároveň rešpektovali, absolútne rešpektovali ľudské práva. A preto je dôležité, aby sme v tejto línii pracovali v súlade s pánom Kueľom, keď hovoril o tom, aké je dôležité, aby Európska únia pracovala v tomto smere a spolupracovala za týmto účelom. Nejde tu však iba o to, aby bolo prijaté rozhodnutie v Spojených štátoch ohľadne uzavretia Guantánama. E, súvisia s tým mnohé ďalšie veci, ktoré som spomenul v prvej časti vystúpenia. A treba takisto povedať, že prezident Obama skutočne sa snaží prerušiť všetky e, styky alebo všetko, čo bolo minulosťou, jednoducho obrátil stranu a dištancuje sa od tých minulých praktík a myslím si, že to je jasné a mali by sme to brať do úvahy aj e, pri tom, keď hodnotíme rozhodnutia prezidenta Obamu. On skoncoval s tajnými letmi CIA, e, takisto súhlasí, že aby títo väzni boli zapísaní do zoznamu, e, medzinárodného zoznamu Červeného kríža takisto kritizuje isté praktiky CIA, takisto e, už nemôžu používať mučenie pri vypočúvaní potom, ako to bolo povolené po 11. septembri. A rovnako došlo k preskúmaniu politiky pre sťahovávania väzňov e, tak, aby bolo rešpektované medzinárodné právo. To je niečo, čo vítame a povedali sme to aj v spoločnom vyhlásení. Došlo jednoducho k hĺbkovej revízii politiky USA ohľadne zatýkania, väznenia, vypočúvania a boja proti terorizmu. A preto sme hovorili, že sme si poznamenali záväzok USA, opätovne sa vrátiť všetkým témam e, bezpečnosti a preskúmať opätovne všetky tieto politiky, tak ako to vyhlásil prezident Obama v roku 2009. Ale my musíme samozrejme spolupracovať, aby sa tak stalo. A preto, e, ako povedala pani poslankyňa Nunes, je potrebné spolupracovať s USA. Európa musí spolupracovať e, ako to len bude možné. Samozrejme sú tu isté obmedzenia. Jedny sa týkajú USA a síce v konečnom dôsledku je to severoamerická legislatíva a ich e, suverénnosť a druhou, druhým obmedzením je, že tieto európske e, štáty majú právo rozhodnúť sa, či príjmu alebo nepríjmu väzňov z Guantánama. Takže e, pozícia rady je jasná. Spolupráca spolupracovať a vyzývať k spolupráci vždy za rešpektovania e, bezpečnosti a práva na bezpečnosti, e, ktoré majú všetci občania a všetky krajiny. A to je veľmi, ďalší veľmi dôležitý princíp spolupráca, ako povedala pani poslankyňa Gomeš, medzi USA a Európskou úniou, ale aj spolupráca medzi členskými štátmi Európskej únie. My musíme spolupracovať, musíme viesť dialog a takisto tu je ešte niečoho, čo sa týka konkrétnej témy Guantánama. Boli tu menované niektoré situácie, napríklad poslancov Altália Čarnecký a ďalší, ktorí hovorili o e, obetiach. A myslím si, že musíme viesť dialog ohľadne týchto niektorých praktík so Spojenými štátmi americkými, pokiaľ ide o obete. E, o obete rozličných e, teroristických činov a trestných činov. Myslím si, že na tom musíme pracovať aj v budúcnosti. V každom prípade však, ako hovorím, treba udržiavať hlboký dialog so Spojenými štátmi ohľadne tejto záležitosti. No a na záver chcem povedať, že existuje jasný postoj Európskej únie k Guantánamu, je to pozícia za zatvorenie tohto väzenia, je to veľmi jasná pozícia Európskej únie, pokiaľ ide o absolútne neporušovanie ľudských práv a základných ľudských práv ani pri boji proti terorizmu, čo si vyžaduje spoločnú prácu s USA, vzhľadom na to, že tu došlo k jasnému obratu v politike Spojených štátov amerických, v politike prezidenta Obamu vzhľadom na minulosť, na politiku antiterorizmu a všetko, čo s tým súvisí, ako sú zatýkania, vypočúvania a tak ďalej. A my túto líniu musíme posilniť, pomôcť jej konsolidácii a musíme spolupracovať s USA, aby sme dosiahli náš cieľ, definitívne uzavretie Guantánama. Ďakujem, pán, pani predsedajúca. Ďakujem pekne, nech sa páči, pán komisár. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Na úvod by som chcel zopakovať, že si myslíme, že je v záujme nás všetkých, aby sa zavrelo väzenie v Guantaname. A ako som už povedal, komisia očakáva ďalší pokrok, čo sa týka zatvorenia Guantanáma v najbližšej budúcnosti očakáva kroky od americkej administratívy. Čo sa týka jednotlivých vystúpení, chcel by som zdôrazniť, že si myslíme, že hlavnú zodpovednosť za Guantanamo nesú USA. Komisia je toho názoru, že Európska únia by v každom prípade mala byť nápomocná pri riešení, pri riešení tejto veci. A niektoré dôležité kroky sa už vykonali zo strany Obamovej administratívy, spomínal to pán minister. A na to, čo povedal pán Zemke, čo sa týka tých techník a opatrení, tak očakáme ďalšie kroky. Čo sa týka pána Zalafranku, jeho otázky, čo sa týka tých 15 e, väzňov, o ktorých osudí sa ešte nerozhodlo, my sme presvedčení, že americká administratíva bude ďalej pokračovať a bude sa snažiť riešiť e, tieto prípady a že sa podarí dosiahnuť podobné riešenia ako pri zvyšku väzňov. Nevieme vám dať nejaké vysvetlenia alebo tak, lebo je tam špecifická task force, ktorá sa zaoberá týmto riešením. My sme chceli, aby tam ospravili proces pre všetkých. A na záver, my sme presvedčení, že by sme mali pokračovať v podpore koordinovaného prístupu Európskej únie a skutočne ceníme si prístup parlamentu v tejto otázke. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Rozpráva sa ukončila. To znamená, že sa dostávame k ďalšiemu bodu na našom programe. To je ústna otázka na radu a komisiu, ktorá sa týka kľúčových cieľov na konferenciu zmluvných strán dohovoru CITES. A najprv dostane slovo autor otázky pán Lajnen.